Achim. Ďakujem pekne pánovi komisárovi Timalksovi. Rozpráva sa týmto skončila. Hlasovať budeme zajtra po 18. hodine. A dámy a páni, ďalším bodom dnešného programu nasleduje správa um, už je to posledná správa dnešného večera, ktorá sa týka práva cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy a slovo dávam spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegovia Mobilita je jedným základným e, prvkom našej modernej spoločnosti a to sa v posledných rokoch e, prejavuje stále rastúcim počtom cestujúcich. E, Komisia uznala, že je potrebné zabezpečiť novú smernicu už pred desiatimi rokmi, avšak skúsenosti z posledných rokov poukazujú na to, že existujúca legislatíva Eh, je nejasná, je, fragment, je roz, eh, rozdrobená alebo vyžaduje rôzne eh, veľké rôzne, rôzne veci od rôznych od podnikov a často to vedie k súdnym sporom. Teda preto komisia prislúbila, že pripraví návrh tak, aby sa zlepšili podmienky pre jednotlivých prepravcov, aby sa zlepšili aj podmienky alebo informovanosť cestujúcich E, takisto je dôležité zabezpečiť spoločný e, e, spoločné zákony, však, avšak v prípade autobusovej dopravy sa to zatiaľ neudialo. Avšak keď chceme vyžadovať konkurencie schopnosť, tak nesmieme teda brániť konkurencie schopnosti. Takisto je potrebné vytvoriť e, spoločné predpisy, ktoré by platili ale pre všetky druhy dopravy rovnako bez ohľadu na to, aké sú medzi nimi rôzne špecifika alebo rozdielnosti. Všetko by to malo byť na báze e, proporcionality. Preto by som chcela vyzvať komisiu, aby pracovala už dnes na smerniciach, ktoré zabezpečia um, nedo, zabranenie diskriminácie, dodržiavanie existencie zmluv, poskytovanie informácií cestujúcim a tiež um, poskytovanie pomoci v prípade problémov. Uh, chcel by som ešte vyjadriť, uh, poukázať na jednu nádej tejto správy, že keď chceme zlepšovať transparentnosti, tak um, všetko jednoducho musí byť takisto aj jednoznačné a zrozumiteľné a musí byť dostatok informácií poskytovaných cestujúcim prostredníctvom rôznych eh, helpdeskov alebo rôznych eh, bodov, kde sa im poskytuje, alebo miest, kde sa im poskytujú informácie. Pri presadzovaní eh, zákona je dôležitá úloha jednotlivých štátnych orgánov vymáhania práva a preto by bolo dobré mať Európsku dátovú banku, a prepojenie informácií, keby bolo, by pomohlo práci týchto orgánov, čiže tu by bolo treba pripraviť aj taký centrálny alebo Európske centrum príjmania sťažností cestujúcich, aby sa potom vlastne klírovali spoločne. Um, takisto musia treba sa jednotlivé predpisy predpisovať veľmi jasne a zrozumiteľne a ďalšia otázka sa týka e, osôb s postihom alebo mm, osoby, ktoré majú ťažkosti pri cestovaní, takisto to musí byť e, zabezpečené a Takisto dochádza v poslednej dobe k viacerým skrachovaniam alebo vyhláseniu nesolometnosti viacerých leteckých spoločností. E, tak to treba zabezpečiť a preto je potrebné zabezpečiť eh, dobrú legislatívu pre všetkých prepravcov, ako aj pre eh, cestujúcich a zabezpečiť eh, prácu pre kontrolné orgány tejto otázke a chcel by som v závere teraz poďakovať aj ostatným kolegom, ktorí mi pomohli pri príprave tejto správy. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Herr predseda. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Prejdeme teraz ku Catch the Eye. Má slovo kolegyňa Bazesku. Domnule și îmbunătățirea. Ďakujem, pán predseda. A ja e, pozitívne prijímam túto správu o právach pasažierov. A uplatňovanie týchto pravidiel je dôležité, aby sme sa vyhli chaosu. Uh, pasažieri by mali byť stále informovaní o právach, o svojich právach a ustanovenia by mali byť jednoduché a prístupné. Okrem toho, transparentnosť treba zlepšiť vo všetkých ponúkaných službách, aby sme sa vyhli nelojálnym praktikám. Všetci spotrebitelia majú právo na ochranu. A v tomto zmysle je veľmi dôležitá to je uplatňovanie e, práv pasažierov vo všetkých typoch dopravy a konsolidácia tejto dopravy. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne kolegyni, kolegyni Bazesku, našoduje kolega Ferrera. Prezident, Ďakujem, pán predseda. Diskusia o právach pasažierov vo všetkých typoch prepravy je určite veľmi dôležitá. Táto správa obsahuje pozitívne odporúčania práva postihnutých občanov a tak ďalej. Ale je tu e, výraz, teda je istý výraz, ktorý sa neobjavuje v tejto správe a to, tým výrazom sú verejné služby. Najdôležitejšie právo pasažierov je predsa funkčná e, verejná preprava e, za prístupné ceny a toto by nemalo vymiznúť e, z tejto diskusie, pretože v Portugalsku sa ničí verejné, verejná preprava a tlačí na to Medzinárodný e, menový fond. Prepušťajú sa zamestnanci, až celá táto príprava na privatizáciu vlastne povedie k tomu, že zmiznú práva pasažierov. Nepočuli sme predsedu. Ďakujem pekne kolegovi Ferrerovi. Teraz nasleduje kolega Banky na jednu minútu. Szeretnék gratulálni először is. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som si dovolil zablahoželať kolegovi Bachovi, spravodajcovi k tejto tematike. Súhlasím so všetkým, čo povedal. Musíme urobiť maximum, aby sme zabezpečili, že informovanosť je lepšia a transparentnosť pre cestujúcich je lepšia. Okrem toho musíme zharmonizovať národné právne predpisy v tejto oblasti. Myslím si, že sú tu vynikajúce návrhy. Napríklad Európska databanka je dobrý nápad. Poskytovanie informácií, ktoré už sú v národných databázach, ale využitie týchto istých informácií pre celú európsku databázu, ktoré, ktorá by bola prístupná zo všetkých miest Európy. Cestovný ruch je ďalšia oblasť, ktorej by som sa rád venoval vo svojom prejave. Chceme lepšie verejné služby v tomto sektore a Európa má vedúcu úlohu v cestovnom ruchu. Z tohto hľadiska je také dôležité zabezpečiť, aby cestujúci eh, mohli posúvať svoje práva na čoraz vyššiu úroveň a tešiť sa svojim právam. Ďakujem pekne pánovi Bankimu. Teraz pokračuje pani Tikau. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Podľa mňa je dôležité, aby sme mali e, pravidlá ohľadom práv cestujúcich a komisia by mala pokračovať v tejto kampani informovanosti do roku 2014. Ehm, na tejto kampani by sa mali e, podielať štátne i neštátne orgány, ako aj zastupné orgány e, spotrebiteľov. Ehm, takéto pravidlá by sa mali uplatňovať v prípade vážnych problémov pri cestovaní a myslíme si, že by mali byť isté informačné body, nejaké stánky na železničných stanistiach alebo na letiskách. A potom v oblasti e, zmluv leteckých spoločností sa vyskytujú nejasné klauzuly, nejasné doložky, ktoré, keď sa aplikujú,

Predseda, ďakujem pekne. Týmto sme skončili Catch the Eye a v závere rozpravy ešte dám slovo komisárovi Píbalksovi. Pán predseda, ctení poslanci, chcel by som sa poďakovať spravodajcovi, pánovi Žorž Bachovi, aj vy, členom výboru TRAN za prácu um, o právach cestujúcich. Um, odkedy komisia predložila víziu pre koherentnejšie a efektívnejšie uplatňovanie práv cestujúcich e, v EÚ prostredníctvom všetkých možných e, spôsobov vo svojom oznámení minulého roku by som na báze tohto uviedol niekoľko poznámok k správe. Komisia zdieľa cieľ, že je potrebné konsolidovať súčasný rámec do jedného e, nariadenia alebo jedného právneho aktu, ale to musí byť čo najskôr to, čo existuje momentálne v, pre cestujúcich e, v, v leteckej námornej doprave, to už jednoducho musí vstúpiť do platnosti a rozdiely medzi jednotlivými druhmi dopravy sú naďalej dôležitými, avšak e, e, práva cestujúcich musia byť všade rovnaké komisia na báze vytvorenia spoločného centra sťažností cestujúcich pre všetky druhy dopravy. E, také niečo existuje už v prípade leteckej dopravy. Komisia tiež zamýšľa vytvoriť teda aj takéto možnosti pre ďalšie spôsoby dopravy, pričom vezme do úvahy ich jednotlivé rozdielnosti. Komisia si takisto uvedomuje, aký dopad majú nesolventné letecké spoločnosti alebo vyhlásenie nesolventnosti, aký to má vplyv na cestujúcich nedávne alebo post, takéto postupy boli dobre zvládnuté aj na báze toho, že boli k dispozícii dostatočné informácie a že ostatní prepracovia ponúkli lacné záchranné letenky pre týchto cestujúcich. Ehm, takže to je tiež dôležité pri riešení ehm, nesolventnosti, avšak je treba hľadať riešenia tak, aby cestujúci neboli niekde ponechaní na pospas osudu. Preto komisia do, chce pripraviť nové riešenia. A nemusia byť všetky náhoj len legislatívnej povahy, ale je dôležité zabezpečiť implementáciu aj tých, e, tej legislatívy, ktorá existuje čo najskôr. A napokon otázka zabezpečenia transparentnosti v leteckej doprave je riadená vo viacerých e, rôznych e, nariadeniach na Jednou z nich je nariadenie o leteckých službách. Chcel by som pripomenúť, že táto, toto nariadenie momentálne je posudzované, že či ešte stále je adekvátne k tomu svojom pôvodnému zámeru a či by nebolo treba to revidovať. Budeme informovať parlament o výsledkoch tohto šetrenia čo na tak, e, v príslušnom čase. Ďalej, práca Európskeho parlamentu v oblasti práv cestujúcich predstavuje veľmi dôležitý um, tú cestovnú mapu pre komisiu, aby vedeli, akým spôsobom pripraviť eh, nariadenia v oblasti práv cestujúcich. Ďakujem za pozornosť. Dank, Predseda, ďakujem pekne. Týmto sme ukončili rozprávu. Hlasovanie takisto bude zajtra po 18. hodine a Týmto sme dokončili dnešný program. Chcel by som pripomenúť, že zajtra publikovanie pokračuje e, v útorok. Začíname nezvyčajný čas od 8.30 do 14.30.